Colleagues, I'm beginning with the... Začíname, kolegovia, so známeniami. Hlasovať nezačneme, až kým nebudú všetci pripravení, takže začíname s jazykovým pokrytím našej schôdze. Tlmočenie je k dispozícii všetkých jazykov okrem chorváčtiny a galčiny, ďalej schválenie odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 825. Máme vymenovanie správodajcov Majte Sagan Santuer Luis e, zo skupiny ALDE bola vymenovaná za spravodajkyňu stanoviska k návrhu smernice o ochrane osôb, o ktorých bolo uznané, že porušujú právo legislatívy ďalej. E, kolega Lenár za EPP bol vymenovaný zo spravodajcu pri upravenom návrhu, ktorý sa týka vytvorenia rámca interoperability medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz. Ďalej kolega Melo za EPP vymenovaný zo spravodajcu v upravenom návrhu nariadenia, čím sa stanovuje rámec interoperability medzi informačnými systémami informácií v policajnej e, súdnej spolupráci v azyle a migrácii. Písam sa, či výbor odobruje tieto odporúčania. Dobre. Chystá sa elektronické hlasovanie o malý okamih. Prosím všetkých, aby sa pripravili. Prebehne to celé elektronicky. Ak nemajú kolegovia hlasovacie karty so sebou, nech sa prosím ohlásia teraz. Zdá sa, že hlasovanie môže prebehnúť. Karty majú všetci so sebou. Počkáme niekoľko mm, okamihov a potom začneme.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 Ide o schválenie návrhu správy. Pani z Charentíny je spravodajkyňa. Chce sa ujať slova? Nie. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Mám ešte jeden oznam. Pani Silvi Guillaume nepodpísala návrh 253 k tomuto návrhu správy a žiada, aby bol stiahnutý jej podpis z tohto návrhu, jej meno. Týmto sa teda dostávame k hlasovaniu i hneď. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ešte otvorené. Vidím, že ešte kolegovia sa usádzajú. Prosím, aby sa teda usadili a aby hlasovali. Ešte by som medzi tým rád oznámil, že za EPP majúme jedného naviac. Jeden za EPP, prosím, nech sa e, stiahne z hlasovania. Ak všetci odhlasovali, môžeme považovať toto hlasovanie za uzavreté o tomto návrhu. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Za SAD jeden na viac. Prosím, aby sa jeden za SAD stiahol. Please. You're in the EPP, Thomas. That's fine. Just a reminder. Okay, that's done. Okay, the vote is... Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. EPP má jedného navyše. Viem, že všetkým na to veľmi záleží. Prosím ale EPP, aby jedného hlasujúceho stiahli. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 38. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 27. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté návrh 90. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 94. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Návrh 110. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 111. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 123. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 37. Otváram hlasovanie. Pardon, kompromis 36. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 37. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 38. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 39. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 41. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 42, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 43, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 154. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 44 so s tým pozňujúcim návrhom. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 45. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 46, otváram hlasovanie. Chcete zopakovať hlasovanie o návrhu kompromisu návrhu 45? There's a request for 45. Je tu žiadosť, aby sa zopakovalo hlasovanie o kompromise 45. Faktická poznámka, prosím, rýchlo. Pán predseda, problém je v tom, že Hlasovanie sa neuzavrelo ešte po predchádzajúcom bode, predtým sa začalo nové. Takže ešte raz 45, aby to bolo celkom jasné. Hlasujeme o návrhu 45, otváram hlasovanie. Mr. Jurek, please. Pán Jurek. Pán predseda, z akého dôvodu sa opakuje hlasovanie? na základe čoho sa to hlasovanie opakuje. Mali sme mnoho žiadostí aj od najväčšej skupiny, aby sa hlasovanie zopakovalo a tieto žiadosti boli zamietnuté. Nemáme vo zvyku opakovať hlasovania, len preto, že sa ľuďom nepláč, nepáči výsledok, máte pravdu, pán Jurek, nemáme vo zvyku to robiť, ale dve skupiny, politické skupiny minimálne sa vyjadrili, že si nie sú isté výsledkom hlasovania o kompromise 45. Takže preto sme sa rozhodli, že to zopakujeme. Tiež eh, ste žiadali faktickú poznámku v priebehu hlasovania, takže opäť musíme hlasovanie otvoriť. Otvárame hlasovanie. Ja sa chcem opýtať, eh, prečo vlastne sa to opakuje? V čom je tu neistota? Hlasujte, prosím. Kompromis 45. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 46. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 169, prvá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté kompromis 48, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 48a. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 49. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 178, druhá časť. Otváram hlasovanie. Druhá časť návrh 178. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 202, prvá časť. Otváram hlasovanie. dva, prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz tretia časť návrhu 202. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 50. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 186. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 188. Doplnenie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 51. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 52. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 53. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 54. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 208. Doplnenie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 210. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 55. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 212. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 56. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 216. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 57. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 220. Ide o doplnenie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 58. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 59. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 233. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 244. Otváram hlasovanie. Ide o doplnenie Koniec hlasovania. Zamietnuté kompromis 62. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Návrh 247, otváram hlasovanie, je o doplnenie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 257, opäť doplnenie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 164. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 250. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 253, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté kompromis 1 v citáciách, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2 v úvodných ustanoveniach, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Kompromis 6. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený sa vrch 21. Môžete hlasovať. Je to pridaný text. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz Záverečné hlasovanie menovite. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Zahrala k tomu aj hudba. Uzatváram hlasovanie. Schválené 37 za, 19 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem. Pán Jurek, faktická poznámka. Chcel by som oznámiť menšinové stanovisko k tomuto uzneseniu. Okay, you can have the minority. Dobre, môžete mať menšinové stanovisko v zmysle ehm, pravidla 52, pokiaľ sekretariátu dodáte vyhlásenie o dĺžke 200 e, slov. Dobre, takže ešte moja správa. Je to uznesenie, ktoré bolo predstavené v Libe 20. júna na základe širokého konsenzu politických skupín. A toto prichádza po diskusii ohľadom ústnej otázky Libe na tému úsmerne pre členské štáty na predchádzanie e, toho, aby sa kriminalizovali osoby, ktoré pomáhajú migrantom, takže môžete hlasovať. Sorry to those of you who have taken your prepašte, ktorí ste si už schovali hlasovacie kartičky, takže prosím, hlasujte. Kolegovia, hlasujú všetci? Je to moja chyba. Už som sa tváril, ako keby sme dohlasovali, ale ešte hlasujeme. Je to moje uznesenie. Takže hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Je to schválené 38 za, 16 proti, 2 sa zdržali. A teraz už sme dohlasovali. Kolegovia, začneme hneď ďalším bodom, bodom 5. Prosím, pokiaľ tu nechcete zostať, tak eh, potichu odíďte. colleagues, um... Takže, kolegovia, vítam tu Giovanniho Botarelliho, ktorý je dozorným úradníkom EÚ pre ochranu údajov. Vítam vás tu s vašim týmom. Pán Butarli nám predstaví svoju prezentáciu ohľadom údajov online. A online manipulácie. Taktiež som chcela poďakovať e, mu za prácu, ktorú odviedol predtým, než bolo spustené GDPR a taktiež za prácu, ktorú odvedol za posledných pár týždňov. Prosím, Giovanni, mohol by si sa ujať slova a dá nám svoju prezentáciu. Na 10 minút je to. Mr. Chairman. Pán predseda, vážení členové výboru. Samozrejme, som veľmi vďačný za pozvanie do vášho výboru dnes po obede. A je mi jasné, že toto nie je náhoda, že tento bod na programe je načasovaný predtým, než tento výbor z IFKO Jure a, Juri a ITRE mi organizuje ďalšie vypočutie. My na EDP sme pracovali na našom stanovisku ohľadom online manipulácie údajov. Pred, pár mesiacov predtým, než e, prišiel škandál Cambridge Analytica a Facebooku a po stretnutí Minige sedmičky v Ríme Minulý rok sme začali pracovať na týchto témach a je mi jasné, že tzv. falošné správy fake news boli otázkou systematického zneužívania osobných informácií ľudí. A táto stanovisko už bolo pripravené na publikáciu, keď sa celý ten škandál dostal do novín, ale v podstate si naše stanovisko nevyžiadalo žiadnu aktualizáciu na základe tohto škandálu a to z jednoduchého dôvodu, veľký problém online manipulácie. To nie je len o škandálnom alebo sezačnom príbehu dvoch veľkých spoločností. Toto sú praktiky, ktoré sú pravdepodobne ilegálne a určite sú neetické. A z nášho pohľadu toto je príbeh v podstate o sociálnych médiách a ich obsahu a bolo by nesprávne sa pokúsiť trivializovať to takýmto spôsobom povedať, že, to, že Facebook a analytika, ich príbeh e, je takýto individuálny. V podstate sa to týka celého systému. Požiaľ bohužiaľ tam neboli žiadne právne alebo morálne obmedzenia a GDPR vstúpilo do platnosti a táto otázka je v podstate najväčším problémom, ktorej čelia orgány na ochranu údajov. Preto sme prioritizovali naše stanovisko nad inými. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste sa zamysleli nad pár vecami a pár aspektami tejto situácie. Poprvé, ten záver, že veľmi malý počet obrovských spoločností slúži ako dobrý uchovávateľ digitálneho obsahu, ktorý používa väčšina ľudí. Po druhé, tri štvrtiny Európanov používa internet častejšie než e, televíziu alebo noviny na hľadanie informácií. Po tretie, väčšina ľudí na internete si prehliada obsah na svojich smartfónoch, v podstate tieto majú veľký podiel na trhu. Po štvrté, peniaze na reklamy, alebo peniaze z reklamy, skôr na veľké reklamy, než na veľké, plat, pre veľké platformy, než do televízie. A je to skutočne tzv. nie monopol, ale diopol. A určitý typ reklamy sa objavuje na určitých platformách, ale niekto to nedokáže presne vysvetliť. Potom tu máme ďalšie rozhodnutia ohľadom toho, kde sa určitý obsah objaví. A tu sa využívajú dosť také obskúrne algoritmy a rôzne kontroverzné politické obsahy sa zverejňujú, pretože vedú k väčším príjmom a nie z politických dôvodov. Okrem toho sa znižujú investície do startupov, pretože investícia, investori neveria, že by niekto mohol konkurovať dominantným spoločnostiam. A toto je veľká výzva pre dozorné orgány na, nad ochranou údajov. My sme tolerovali určité praktiky až doteraz, lebo sme si mysleli, že toto bolo obmedzené na len komerčný svet a Stretili sme dohľad našimi údajmi, kontrolu nad nimi, ale bolo to pohodlné. Ale teraz vidíme, že tento ekosystém v podstate ohrozuje sociálnu súdržnosť a demokraciu. Vieme, že ľudia podliehajú v podstate dohľadu, kedykoľvek sa pripoja, taktiež sú kategorizovaní spôsobmi, ktoré nemôžeme napadnúť a taktiež sú im predkladané informácie, ktoré sú vyrábané na základe určitých algoritmov podľa toho, aké to vyrába e, príjmy. Takže keď koncentrujeme informačnú moc takýmto spôsobom, vytvára sa tu v podstate pole pre e, mala fide aktérov. Máme tu v podstate také pseudoverejné priestory, Máme tu fora, na ktorých sa zdá, že sa môžete slobodne vyjadrovať, ale toto sú miesta, kde sa maximálne skreslú informácie, aby sa maximalizoval príjem a v podstate sa prispôsobuje algoritmy, aby sa predišlo zlému výsledku. Algoritmy sa dajú prispôsobiť, e, môžu sa zobrať do úvahy aj etické aspekty. Čo tým myslím? Etika z našho podľadu znamená to, že Vy si myslíte, že to, čo najmenej pravdepodobne poškodí ostatných, považujete za najlepšie. Či už tí ostatní sú e, spotrebitelia, alebo zákazníci, alebo iná strana. A taktiež tieto metódy musia byť v súlade s GDPR a s podobnými predpismi. Je to teda veľká výzva pre GDPR aj pre náš úrad. Podniky musia si internalizovať ducha práva a musia sa snažiť chrániť ľudí. Zároveň toto je príležitosť sa pozrieť na súčasnú distribúciu digitálnej e, dividendy a inštitúcie ako tento parlament musia byť schopné vyslať signál spoločnostiam, ktoré v podstate sa zodpovedajú len svojim e, akcionárom. A my sa nesmieme nechať zviesť ospravedlňovaním zlých e, praktík zo strany Eh, obchodnej komunity, napríklad, že chcú ľudí spájať a tak ďalej. A preto GDPR a verejné záujmy musia byť definované volenými zastupcami a nie spoločnosťami, ktorými ide iba o zisk. Čo sa týka súčasného šetrenia, tak som vám k dispozícii. Čo sa týka ďalšieho poradenstva a dialógu, my budeme naďalej poskytovať plnú podporu taktiež e, o dozorným orgánom na ochranu údajov o Spojenom kráľovstve aj ďalej. Budeme naďalej diskutovať o tejto otázke aj na budúcej plenárke dozorných úradníkov tejto oblasti. A skutočne toto je veľmi dôležité, čo vám tu dnes hovorím. Chcem povedať, že čo sa vy rozhodnete robiť vo svetle prípadu Cambridge Analytica a Facebook. Toto bude mať veľký dopad na to, ako EÚ bude riešiť ďalšie veľké výzvy, ktoré nás očakávajú na sledujúcich 10 až 20 rokov. Európske voľby sa blížia a ja si myslím, že by sme mali sa teraz zachovať tak, že vytvoríme čo najviac záruk a zábezpek, aby sme zaručili rešpektovanie princípu rovnosti medzi všetkými politickými smermi a stranami a preto prosím, zoberte toto do úvahy, keď príde prvá sada záverov v súvislosti s prípadom Cambridge Analytica Facebook, mohli by ste schváliť eh, usmernenia pre eh, politické kampane ešte do konca roku 2018. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, Giovanni. Ako si povedal, nie je to náhoda, že sme ťa požiadali o prejav hneď pred vypočutím ohľadom Cambridge Analytica v Facebooku. Máme teraz chvíľu na otázky na diskusiu. Takže poslanci sa môžu pýtať, ako práve bude hovoriť Barbara Spinelli prvom rade ďakujem doktorovi Butarellimu za toto stanovisko, ktoré je veľmi zaujímavé. Mám otázku ohľadom spolupráce, ktorú odporúčate v stanovisku, a to s, s regulátormi a, e, a, e, televíznych staníc. Chcem sa spýtať, čo to konkrétne znamená a či tu nie je nejaké riziko toho, že sa budú odstraňovať obsahy na internete na základe kritérií, ktoré nie sú samoregulované. A či E, e, je na rovnakej úrovni aj ochrana e, spotrebiteľov a voličov. No a takisto sa chcem spýtať váš názor, pokiaľ ide o možnosť tzv. class action, to znamená, keď sa porušujú zásady ochrany osobných údajov, GDPR to teraz umožňuje, ale súdny dvor je iného názoru Eh, pokiaľ ide o definíciu spotrebiteľov. Ďakujem. You, Birgit Zippel, Ďakujeme, Birgit Cipel. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme pánu Butaralimu za túto prezentáciu. Myslím si, že nám všetkým už je známe, že nie len zbieranie a spracovanie údajov, ale aj možnosť vytvárať profily z týchto všetkých údajov, že toto je problém, pretože týmto vytváraním profilov tu máme v podstate aj eh, hospodársky eh, zisk, napríklad reklama, ale sa to dá vyžadovať na politické vplyvňovanie. Ale nemôže sa stať, že tá dotknutá osoba tam vôbec nevie, že je ovplyvňovaná, pretože tí, ktorí ho manipulujú, sa tvária, že vstupujú určité, určitý politický smer. Takže je dobré, aby sme poukázali ešte na to, že základné nariadenie o ochrane údajov nie je len medzinárodným modelom pre ochranu údajov, ale musí byť dôsledne implementované. Sú tu dôležité jeho časti, ako napríklad otázka spojenia s účelom alebo kontrola dodržiavania pravidiel. Tam to musí byť jasné a taktiež treba posilniť ochranu údajov zo strany eh, príslušných eh, orgánov, ktoré musia mať dostatočné kompetencie, aby túto úlohu mohli vykonávať. No a čo týka manipulácie, či už za hospodárskymi alebo za politickými účelmi, tak to je jedna vec, ale je to súvisí dôležité ešte druhá vec a to je elektronické súkromie. To znamená, moja komunikácia, komunikácia medzi dvomi stranami musí byť chránená nezávisle od obsahu a bohužiaľ pri tom všetkom, čo vieme o súčasnej diskusii, tak to brzdí rada a neuznáva, že je to dôležité pre demokraciu a pre spotrebiteľov. Chcem podať jednu zásadnú vec. Som rada, že tu budeme mať vypočutie o Facebooku, na ktorom súčasne aj kolegovia z iných výborov, pretože problém, o ktorom hovorí pán Butarelli, sa nevzťahuje len na sociálne siete, ale na všetkých aktérov, ktorí zbierajú veľké množstvo údajov. Tu nehovorím len o Facebooku, ale aj o Google, hovoríme o Amazone a predovšetkým si myslím, že je to problém, či je dobré, aby internet bol stále väčší, aby ovládal trh, aby tieto spoločnosti v podstate e, mali monopol. Takže toto je problematika, ktorou sa musíme zaoberať. Ešte posledná poznámka. Keď chceme zaviesť nové pravidlá, sa samozrejme k tomu patrí aj ďalšia vec, o ktorej sa diskutuje. Tu máme otázku mm, daní daňového práva, tam sa musia princípy dodržiavať. No a myslím si, pán predseda, že nie len by sme mali diskutovať o otázkach ochrany údajov, ale aj o iných pilieroch by sme mali hovoriť, aby sme zaistili férovú hospodárskú súťaž, súťaž a aby aj v digitálnej oblasti sa dodržiavali demokratické princípy. Ďakujem. Ďakujem, Jana Obrecht. Ďakujem. Toto je moja posledná schôdza Libe. Chcel by som vyjadriť vďaku Giovannimu Butarelimu a EDP za to, že tu sú. Často sme spolu spolupracovali na týchto otázkach. Ďakujem taktiež ďalším kolegom, s ktorými som pracoval, ale chcel by som ešte predložiť alebo predniesť ďalšiu otázku v súvislosti so zdrojmi orgánov na ochranu údajov, či je tu možnosť spolupráce nielen medzi orgánmi na ochranu údajov v EÚ, ale taktiež e, orgánov presadzovania práva, otázka vyšetrovania, ďalej orgánov na dohľad, pre dohľad nad hospodárskou súťažou, dozorné orgány pre médiá v členských štátoch. Áno, my už sme sa na Twitter a e-maili s tebou e, vlastne rozlúčili, ale ešte sme to nepovedali tu vo výbore, takže chcem poďakovať. E, bude nám tvoja prítomnosť chýbať. Toto nie je e, politické vyhlásenie ale chcem e, vyzdvihnúť vysokú kvalitu práce tu v Líbe, nie len ohľadom GDPR, ale ohľadom všetkých e, tvojich príspevkov. Takže ďakujem za všetkú prácu, ktorú si vykonal v tomto výbore. A dúfam teda, že už e, odídeš dnes, lebo ja už som ti poďakoval vlastne trikrát na e, Twitteri. Ale v každom prípade e, nám e, budeš chýbať. A teraz Anna Gomeš, prosím. Ja by som chcela takisto poďakovať pánu Butarelimu a celému týmu EDPS za veľmi dôležitý príspevok. Pamätám si, keď vypukol škandál Cambridge Analytica, a pán Butrali prišiel a hovoril o tom, že to je škandál storočia. A skutočne e, dnes nám vlastne vysvetľujú lepšie, prečo si to tak myslel. Je to pre nás vždy taká výzva pre volených zástupcov, poslancov, ale zároveň e, sme si vedomi svojich obmedzení. A chcela by som sa spýtať e, ohľadom jedného zásadného prvku to znamená na nie, niečo, čo by e, naštrbilo e, tú dominantnú pozíciu takýchto platform, či by to nebolo napríklad prostredníctvom zdanenia že by sme mali niečo urobiť, aby naše vlády prijali takéto opatrenia e, v oblasti daňovej správy, prísne opatrenia. To znamená, že by sa nezodpovedali len akcionárom, ale aj občanom a daňovníkom a poslancom, ktorí zastupujú Eh, občanov. Povedali ste, že eh, eh, sa dajú stanoviť povedzme etické pravidla, ale kto ich bude definovať, to by som chcela vedieť. A to by sa dalo takisto povedať aj o AI, lebo umelej inteligencii. V podstate E, tam otázka umelej inteligencie, to je vlastne um, oxymoron, hovoríme o umelej inteligencii. A to už z definície je niečo, čo nie je humánne a to znamená, tam žiadne etické princípy jednoducho nemôžu byť. E, ja som dnes čítala, že Facebook používa umelú inteligenciu na riešenie niektorých komerčných e, problémov, ktoré nachádzajú Neviem, či by e, o tom chcel pán Butarli s nami hovoriť. Cambridge Analytica je v podstate len vrcholček ľadovca. Vieme, že bola spojená s inými spoločnosťami, ktoré perverzne investujú do e, volieb a e, to preto, aby zabezpečili výhru, víťazstvo určitých strán. Takže e, tu možno nejde len o malé obchodné záujmy, ale e, o väčšie veci a nielen len napríklad, e, jak sme hovorili o Malte, ale aj inde E, SCL napríklad e, takisto bolo spojené s Cambridge Analytica. To sú napríklad e, právne advokátske spoločnosti, ktoré sa angažovali a to v podstate proti novinárom, ktorí poukazovali na ich nevhodné správanie, napríklad Schillings, Miškandoreja a nielen, nielen teda sídliace v Spojenom kráľovstve, ale inde, ktoré teda e, vlastne mm, snažili postupovať proti novinárom, ktorí poukazovali na ich postupy, nekalé postupy. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť, pán Butarli? Ďakujem vám. Takže dáme mu teraz pár menej určitý čas, aby mohol odpovedať na tieto otázky. A Máte, mohli by ste nám takisto povedať, ako EDP za tie národné orgány na ochranu údajov reagujú na, tieto, eh, na tento veľký eh, problém. Napríklad eh, vieme, že v Spojenom kráľovstve tá reakcia prišla veľmi efektívne vo veľmi zložitej situácii. Máte ale nejaké, nejaký všeobecný prehľad o tom, aký to bude mať vplyv na vnútroštátnej úrovni, či povedzme, členské štáty príjmajú nejaké konsistentné opatrenia, e, pretože toto sa čoraz viac komplikuje a to aj politicky. E, to znamená také otázky ako napríklad ich privacy a podobne. Ďakujem, pán predseda. Začnem teda odpovedou na otázky pani Spinelli a poviem že e, pred rokom a pol sme spustili iniciatívu, e, ktorá sa nazývala Digital Clearing House. A e, doposiaľ sme mali niekoľko stretnutí aj s príslušnými orgánmi, ktoré sa starajú o ochranu spotrebiteľov a o osobných údajov, ale aj o hospodárskú súťaž. A všetky zohrávajú dôležitú rolu a je teda na čase aby e, sa spolupracovalo, aby e, sa jednoducho zabraňovalo zbytočným, zbytočným presahom e, práce. A napríklad orgány, ktoré sa venujú otázkam trastov, antitrastových problematik, takisto sa zapájajú do ochrany osobných údajov. Takže ten to ďalšie stretnutie e, toho fóra bude takisto zahraniať aj tých regulátorov, ktorí v niektorých krajinách majú právomoc e, na to, aby zabezpečovali dodržiavanie princípu e, rovných príležitostí, pretože sú takisto dôležité v tej elektronickej oblasti a v audiovizuálnej oblasti. Toto podľa nás nepovedie k, žiadnemu, k žiadnej cenzúre. A pokiaľ ide o spoločné žaloby, GDPR, ako viete, um, v podstate um, má len obmedzenú pôsobnosť e, napriek um, tomu, že GDPS hovoria, že by sa malo ísť ďalej. A, um, ale tie uh, E, spoločné žaloby niekedy idú iným smerom alebo na inom princípe než e, len ochrana oso- osobných údajov. No a e, pokiaľ ide o nápravné prostriedky, samozrejme, takisto sa budú v každom prípade využívať. A k otázke pani Sipel ohľadom ochrany súkromia i privacy Eh, tam v podstate ide o tú žiadosť, aby sa eh, tento spis eh, neodkladal po roku 2020. Ide o to, aby sa tento systém, ktorý je štrbený, skutočne nejak napravil. A ide o to, aby spoločnosť teda mohla vyhodnotiť, či je to riziko pre konkrétnu osobu minimálne. Ale nemôžeme e, jednoducho e, vytvoriť e, také podmienky, aby, aby tam čokoľvek mohlo uniknúť. Spotrebitelia jednoducho od nás očakávajú, že to zariadíme tak, aby sa na to mohli spolahnúť, aby sa ich údaje nedali takto jednoducho speňažovať. Takže ľudia by mali mať v oblasti e-privacy väčšiu kontrolu a bude to zároveň stimul pre trh, aby pristupoval k inováciám, ale nie len na základe toho starého modelu e, neustáleho sledovania, ale aj na základe toho, že si ľudia budú môcť sami kontrolovať svoj život online. A aj na základe toho, že aj spoločnosti budú dávať najavo väčší rešpekt e, voči e, tým údajom, s ktorými nakladajú. A pokiaľ ide o prípad Cambridge Analytica, Myslím si, že eh, sa nám ešte nepodarilo mm, úplne mm, definovať ten právny rámec, ktorý eh, potrebujeme. Ďakujem aj tebe, Jan, za eh, tie otázky. Tie príslušné orgány vyvíjajú veľkú snahu v oblasti koordinácie a mm, v mnohých členských štátoch už e, sú ustanovenia, ktoré sa týkajú e, dokonca aj povinnej spolupráce s príslušnými orgánmi. A e, my v podstate sme vytvorili takú možnosť pre DPA, aby boli v kontakte s DPS. Samozrejme, tu vyvstáva aj otázka nových technológií. Bolo by vhodné Ehm, viac ich využívať. Ehm, teraz prebiehajú ehm, niektoré prieskumy. Ja som hovoril s kolegyňou zo Spojeného kráľovstva ohľadom analýz tisícov, tisícov súborov, ktoré jednoducho, pokiaľ sa majú analyzovať, tak vyžadujú takéto technologické kapacity. Takže Eh, ide tu o zvýšenie eh, tých zdrojov asi o 25 v celej Európe. A samozrejme hovoríme tu aj o eh, právnikoch. Musíme sa a teda zameriať, zameriavať na nové technológie, na ich monitorovanie a potrebujeme aj spoluprácu vedcov v oblasti ochrany údajov. A pani Gomeš, eh, pokiaľ ide o ochranu údajov a to, čo ste povedali, eh, a dane, možno by to pomohlo, ale nie som na to odborník, musím povedať. Ehm, a eh, taký fragmentovaný prístup zo strany niektorých členských štátov je skôr teraz zdrojom problémov. Ja osobne sa domnievam, že E, ten prístup ide na úkor e, občanov EÚ a daňovníkov, pretože e, to, čo sa teraz deje, je v podstate zdaňované mimo Európskej únie. No a chcel by som ešte povedať, že v oktobri tohto roka budeme mať vlastne ďalšie olympijské hry v oblasti ochrany údajov asi tisíc ľudí z 81 krajín a bude sa tam diskutovať o digitálnej etike. Samozrejme, pokiaľ ide o orgány na ochranu údajov, treba povedať, že e, GDPR a e si nevie dať e, všetky odpovede na všetky otázky, e, ktoré tu v tomto aktuálnom modele vystávajú. Pokiaľ ide o štvrtú priemyselnú revolúciu, myslím si, že tu je viac priestoru pre ľudskú dôstojnosť a ochranu ľudí. A e, samozrejme e, ide o to, aby sme e, sa zameriavali aj na morálne aspekty, to, čo je morálne priateľné, nie len to, čo je právne priateľné. Samozrejme, tieto princípy pochopiteľne možno zvažovať, ale treba stanoviť, kto je zodpovedný za čo. A samozrejme, pokiaľ ide o e, umelú inteligenciu, vypracovali sme e, dokument pre medzinárodnú konferenciu, ktorá sa týka e, ochrany osobných údajov. Sú tam určité otázky a myslím, že sme prispeli k tomu, aby sme všetky príslušné orgány na svete e, presvedčili o tom, aby sa práve vydanie e, tohto, e, tohto ročné vydanie zameralo práve na tieto etické aspekty umelej inteligencie. A o tom vás určite budeme neskôr informovať. No a teraz posledná otázka. Pán predseda DPA v rámci GDPA by samozrejme chceli hovoriť jedným hlasom a ešte pred e, plnou implementáciou e, GDPR sme začali synchronizovať e, jednotlivé spisy, máme rôzne podskupiny, kde sa zdieľame svoje názory a, a samozrejme Spojené kráľovstvo, ale kolegovia zo Spojeného kráľovstva vzhľadom na ten počet tých e, prípadov, ktoré tam nastali, spolupracujú aj s ostatnými kolegami. A um, takisto máme aj systém e, včasného varovania, aby sa mohlo informovať o ďalších krokoch. No a uh, ide tu samozrejme aj o uh, uplatňovanie uh, pra, ustanovenia pravidel predchádzajúceho nariadenia o GDPR. Myslím si ale, že sme na správnej ceste a môžem vás ubezpečiť, že o niekoľko e, týždňov určite vám e, budeme môcť poskytnúť informácie o predbežných výsledkoch a myslím, že e, budeme postupovať koherentne vzhľadom na celú komunitu DPA v Európe. Ďakujem, Giovanni. Ďakujem ti osobne, tebe a celému týmu za vykonanú prácu. Ehm, veľmi to tu oceňujeme. Takže, kolegyňa a kolegovia, urobíme si len krátku prestávku, počkáme na kolegov z ďalších výborov, aby sme potom mohli pokračovať druhým vypočutím a to o chvíľu. Takže hm, srdečne vítam ehm, aj všetkých našich hostí, no a budeme pokračovať o chvíľu. Ďakujem.